Otváram novú, nové zasadnutie. Protokole zápisnice zo 17. novembra 2011 sú k dispozícii. Má niekto nejaké poznámky? Myslím, že nie. Takže zápisnice sú prijaté. Mám niekoľko um, poznámok na začiatku našej uh, nášho zásadnutia. My tu máme uh, skupinu obrancov práv, ľudských práv z Jemenu. Na galerii máme eh, pani Amal Bašu, pána Ezadina El Azbahi a pani Tavakol Karman. Ona je žurnalistka, politička, predsedničkou eh, ženských novinárok bez eh, reťazí a koordinátorka jemenskej mládežnickej revolúcie. Ona je jedna z troch žien, ktorí zanedlho v tomto roku dostanú eh, Nobelovú cenu mieru za eh, právo eh, práce žien v čase mieru. V minulom týždni som bol s oficiálnou diplomatickou návštevou v Turecku. Strátil som, strat, stretol som sa medzi iným s pánom Bartolomeom